od prvých volieb do parlamentu a chcem sa poďakovať kolegom za to, že eh, mi umožnili zastávať túto pozíciu. Ďakujem, rozprava je uzavretá. Zajtra budeme hlasovať o 11.30 bodu a teraz podľa programu budeme sa venovať vyhláseniu podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o situácii v Mali nech sa páči, pani podpredsednička, máte slovo. Thank you very much, uh, Madam President. Ďakujem, pani predsednička, ctení poslancovia. Mladí armády uh, dôstojníci sa pokusili o uh, prevrat 10. Uh, marca a táto skupina vyžaduje lepšie E, zbrane aby bojovala proti tejto zbore a e, po silnom e, vodcovstve Organizácie afrických štátov aj tlaku medzinárodným spoločenstvom v rámci EU a OSN bola dosiahnutá dohoda 6. apríla o návrate k civilnej vláde a menovaním predsedu zhromaždenia ako dočasnej hlavy štátu nové voľby musia prebehnúť e, čo najskôr bude možné aktualizovať e, zoznam voličov. Situácia v Severnom Mali sa veľmi rýchlo zhoršila po tomto puči. E, tu rebeli Tuarek obsadili tri dôležité mesta a 5. apríla MNLA vyhlásili e, nezávislosť e, od e, Severnej vlasti Tvaregov, čo okamžite odmietla Africká únia a tiež sme počuli, že bývalý premiér Mali bol tretíkrát zatknutý včera. Poslanci vedia, že EÚ je ustarostená kvôli krehkosti tohto regiónu už istý čas a navrhujeme aby e, tento komplexný prístup stratégie SAHO, ktorý prijala rada pred rokom, aby sme menovali e, vysoko postaveného koordinátora SAHEL do našej služby. A toto zahrňuje e, finančné navýšenie 50 milión eur, aby sme nadalej podporovali Mali a bezpečnostnú politiku. Kríza v Líbi a jej výpadok zdôraznili už existujúci problém a trusenie mm, ozbrojených e, bojovníkov v tomto regióne, kde terorizmus e, a únosy a obchod s drogami už boli vážne problémami. A um, otázka potreby bezpečnosti a um, veľká potrebná kríza ešte zhoršila situáciu veľkej časti obyvateľstva a našim cieľom je pracovať s vládou v regióne a keď je vláda silná, tak to funguje dobre, ale vojenský prevrat mali Ehm, podkopáva účinnosť a legitimnosť vlády, ako aj zvrchovanosť štátu. Cení poslanci, eh, ja um, odsudzujem ehm, prezatie moci um, vojenským prevratom v Mali a vyzvám k voľbám čo najskôr. Rada pre zahraničné veci 23. marca silne podporila úsilie ECOAS pre znovu nastolenie ústavnej demokratickej vlády v Mali a naša spolupráca s Mali bola okamžite e, zastavená a toto nepostihlo humanitnú pomoc ani žiadne projekty, ktoré priamo pomáhajú ľuďom. Ja vítam túto dohodu, ktorá bola dosiahnutá vďaka sprostredkovaniu Burkina Faso a vyzvala všetky strany vrátane e, vojakov, aby respektovali jej podmienky a umožnili e, rýchle obnovenie moci legitimnej vlády. Hovoril som s prezidentom Otarom, ktorý funguje ako predseda ECOAS, aby som posilnila toto posolstvo a tiež som o tom hovoril s pán Kimónom generálnym temníkom OSN včera Venovanie dočasného prezidenta a prepustenie bývalých ministrov sú dobré správy, hoci e, vítam a viem, e, že e, stav ďalších e, je závažný a ako náhle bude zostavená dočasná vláda, budeme skúmať, ako EÚ môže podporiť prechod a voľby a EÚ zastavila prebiehajúce projekty. Pokiaľ nám situácia dovolí obnoviť legitívnu vládu, bude to vedcov eh, dočasnej vlády, aby rozhodli, že akú podporu vo vojenskej vlasti budú chcieť a od koho. My sme v úzkom kontakte a počívame na ako vás eh, a spoluprácu s civilným sektorom hlavne eh, na severe a s ďalšími štátmi, ktorí majú záujem o, týchto, o tieto udalosti Mali. Toto vyžaduje posúdiť, aké môže byť povaha týchto krokov, ako koordinovať potrebné posilnenie národnej armády a policie mali 21. marca spolupracovníctvo AKT parlamentného zhromaždenia vyjadrili svoje obavy kvôli zhoršovaniu situácie na severe. Nie je to v záujme ľudí Mali a regiónu, aby to bola bezzákonná zóna. Rada jasne vyjadrila svoje odhodlanie podporiť eh, územnú celistvosť Mali a preto mu treba nájsť spôsob, ako obnoviť eh, vládu a demokraciu na severe. Toto je stále naliehavé kvôli um, narastajúcej vážnej humanitnej situácii a teraz tam pre, bolo presiedlených viac ako 200 tisíc ľudí v Mali a viac ako 140 tisíc asi úšlo do susedných štátov na rok 2012 sme zvýšili e, náš humanitný rozpočet e, pre Sahel zo 45 milión eur na 105 milión. Mauretány, Niger, Čade, Mali a Burkina Faso komisia teraz naplňa viac ako 250 milión eur v humanitnej pomoci a v krokoch pre potrebnú bezpečnosť e, pre odadované obyvateľstvo 50 miliónov ľudí. Ďalších 9 miliónov bolo pridaných e, začiatkom tohto mesiaca e, pre poskytnutie vody a útočiska pre utečencov a presťovaných ľudí. EU je nadalej odhodlaná zachovať e, jednotu a zvrchovanosť Mali a bude udržovať úzke kontakty s novými prechodnými orgánmi v Bamako, aby zadefinoval konkrétnu pomoc vo všetkých rôznych oblastiach, ako je potraviny a volebný proces a bezpečnosť, ktorú môže zabezpečiť. Stabilita v tomto regióne je podstatná pre všetkých afrických partnerov a preto chcem mobilizovať e, všetko úsilie, aby sme našli riešenia nielen kvôli naliehavosti budúceho týždňa, ale aj e, kvôli strednodobom snahy, aby ehm, mali opäť ehm, dosiahla zvrchovanosť na severe svojho územia a bola zjednoteným národom. Pani místo předsedkyně, nejvyšší predstaviteľko za toto úvodné. Ďakujem za toto úvodné slovo a teraz mi dovolte odovzdať slova pánovi Kasolidisovi z poslaneckého klubu kresťanských demokratov na dve minúty. Chairman, the case of the recent... Ďakujem, pán predseda. Prípad nedávneho mm, prevratu v Mali zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú zahráva v eh, nedávnych časoch periférálne africké organizácie, v tomto prípade ECOWAS, pri uplatňovaní tlaku na partnerov pre obnovu ústavného poriadku a pluralistickej demokracie. Prevraty už eh, nie sú Priateľ ne v afrických štátoch a podobnú úlohu zohral ECOWAS v podobnom prípade e, v pobreží Slonoviny. Pre Afriku, ale aj pre bezpečnosť a stabilitu Európy samotnej sú dôležité udalosti e, v Severnom e, Mali ťažko zbrojení a skúsení um, v boji uh, milície, ktorí slúžili ako žodnieri v podpore Kadáfiho islamské fundamentalistické hnutie, ktoré podporuje Al-Qaida islamské Magrebu uspeli pri využití um, tejto uh, situácie a um, obsadili mesto Timbuktu a Gidal a jednostranne uh, vyhlásili nezávislý štát Azabat. Takýto vývoj je proti medzinárodnému právu a takéto neuznané územia sa stávajú útočiskom pre medzinárodných zločincov, teroristov a, e, následníkov Al-Qaida a určite budú destabilizujúci faktor pre celú západnú Afriku z Magrebu až po Mauretániu, Nigeriu a Sahel, čo je oblasť známa únosmi a nezákonnosťou. Musíme byť jasní, že podporujeme územnú celistvosť a jednotu Mali a akékoľvek e, nástupníctvo e, je e, nepriateľné a musíme podporiť ústavného prezidenta Dajkona Tradure a som rád, že pani vysoká predstaviteľka ste to jasne vyjadrili aby sa obnovila jednota a územná celistvosť Mali. Za vaši reč upozorňujem... Ďakujem za vaše vystúpenie. Upozorňujem všetkých ďalších rečníkov, že vzhľadom na to, že máme veľký časový sklos, budeme musieť veľmi presne dodržiavať rečnícky čas. Ďalší rečník, pani Gomež, jedna minúta, nech sa páči. Não tinham ainda cessado os ecos do golpe militar no Mali e já estava... Po vojenskom puči v Mali sa musíme sa pozrieť aj na Guineu Bissau. Bissau máme dva vojenské počet v západnej Afrike za jeden týždeň. To musíme poukázať na to, akú dôležitú úlohu musí EÚ zohrať v spolupráci s ECOWASom, s Africkou úniou, Arabskou ligou a tak ďalej, aby stabilizovala túto oblasť a aby obránila obyvateľstvo, aby mohlo skutočne prežiť v týchto ťažkých konfliktoch. Cez eh, tieto oblasti prechádzajú cesty obchodu so zbraňami a s drogami, ktoré smerujú do Európy. A my máme nástroje na to, aby sme konali a musíme zareagovať. Musíme skombinovať politické vyhlásenia a začať konať, ale zároveň aj diplomaticky a rozhodne musíme postupovať politikou obhajoby a ochrany ľudských práv, je potrebné, aby sme na túto hrozbu zareagovali, a to konkrétne. Rečnička bola prerušená. Rád by som upozornil rečníkov, aby hovorili pomalšie, aby tlmočníci mohli tlmočiť. Bohužiaľ, zároveň striktne musíme dodržiavať časť. Ďalším rečníkom je pán Görens. Na dve minúty nech sa páči. Merci, Ďakujem, pán predsedajúci. Úvodom by som použil kalgašské slova. Je tu krajina v kríze, ale mala by byť e, našim vzorom preto, ako prešla demokraciou, čelia dvom výzvam nastavenie demokracie a tiež obnovenie teritoriálneho celistvosti. A títo obyvateľia tejto krajiny stále závisia od vonkajšej pomoci. Ako odpovedať na tieto výzvy? Mali je v prvej línii, ale keďže e, na susedné krajiny tiež sú ďalšie hrozby, takže odpoveď musí byť regionálna. Preto je dôležitá aj odpoveď e, regionálnej africkej organizácie, ktorá musí spolupracovať s Africkou úniou. My ako EÚ máme jasný záujem na to, aby sme podporili e, túto africkú organizáciu, aby vytvorili stratégiu obdobia po Kadáfim, pretože e, tie e, zvraty v Líbii majú veľký vplyv na sahelskú oblasť. Naše skúsenosti e, v naj, najrôznejších oblastiach by sme mali poskytnúť týmto krajinám. Stratégia EÚ pre Sahel, ktorá sa vytvorila pred jedným rokom, má všetky tieto dimenzie. Ja si želám, aby sa malická situácia čo najskôr vyriešila a aby e, vojenský púč a jeho následky boli odstránené. Ďakujem, že ste dodržali rečnícky čas aj za váš prejav. Ďalším rečníkom je pani Sargentini. Nech sa páči, 1,5 minúty voorzitter twee weken geleden was ik in dakar senegal. pán predsedajúci pred dvomi týždňami som bola v dakare a v senegale a rozprávala som s jedným tuaregom ktorý utiekol z mali bol to vzdelaný človek e, duchovný vodca e, takého voľnomyšlenkárskeho razenia jeho deti už študovali, ale už dávno v Mali nežijú, pretože je to tam veľmi nebezpečné. Tuoregovia sa cítia prenasledovaní a tento človek mi povedal, že rebeli sú hrdlorezy a že zneužívajú a používajú islam ako argumentáciu, ale v živote nevstúpili do mešity. Bol to naozaj veľmi slušný a vzdelaný človek a hovoril mi, pozrite sa, ja tých rebelov podporujem, Ja som síce osobne nepochopila, o čo im išlo, ale je jasné, že v Mali je konflikt, ktorý nezačal teraz, ale hovoríme o niečom, čo má historické korene a niekoľkých generácií a keď e, väčšina nerešpektuje menšiny, ale tiež ide o to, a to sa neustále opakuje, že je tam nespravodlivé prerozdelenie bohatstva, majú veľké množstvo nerastného bohatstva, ale nie je to poctivo prerozdelené. A to by bola čas možno riešenia. Ďakujem. A teraz má na jednu minútu slovo pán Tanok. Skupina ECR e, e, odsudzuje jednostrannú deklaráciu Asavad, e, čo bolo v dôsledku politického prevratu E, nás, čo ostrakizovalo doterajšieho prezidenta. V podstate tí rebeli o, o, ovládajú západnú časť územia. No a e, e vieme, že medzinárodné spoločenstvo je proti tejto situácii, ktorá destabilizuje celý región Sahelu a my, si domnieva, my sa domnievame, že mali by došlo k zbrazeniu aktív E, tých členov, tých členov mali, ktorí sa zúčastnili prevratu. Máme extrémne, e, e, extrémnych islamistov, ktorí tam aktívne vystupuje a v podstate došlo k celému radu barbar, barbarských únosov aj vražd. Ja apelujem na vysokú predstaviteľku, aby milo mobilizovala európske zdroje a aby sa využil ECOVAS na vlastne obnavenie integrity Mali a vlastne, aby bolo možné vybudovať demokratické Mali na, na báze právneho štátu a na báze nových volieb. Ďakujem za vystúpenie. Teraz 1,5 minúty. Pani Veržiat. Ďakujem, pán predsedajúci. Nešťastné mali a nešťastní e, obyvateľia, pán Tamašek a ďalší, ktorí žijú v tejto časti sveta, ktorá čeli sanitárnej a humanitárnej bezprecedentnej kríze. A ako ste správne, pani Eštonová, povedali, e, v decembri e, pokračovala potom ďalšími udalosťami Otázka Tuaregov nebola vyriešená. Aj Francúzsko je hlboko zodpovedné za túto situáciu. Sľuby, ktoré padli Tuaregom, tak nikdy neboli splnené. Táto oblasť je e, veľmi bohatá, má bohaté nerostné bohatstvo a preto viacerí e, sa zaujímajú o túto oblasť a aj to aj Európania. Už viacej ako 10 rokov je Sahel oblasťou bez práva, kde prekvitá obchod s drogami a zbraňami. Na konci libyskej vojny sa e, týmto územím dostali zbranie, a všetky susedné krajiny ozbrojili libyských rebelov. Obyvateľstvo a ženy trpia obrovským násilím. EÚ viac ako kedykoľvek predtým musí zasiahnuť, nesmie ich opustiť. Treba využiť tie fondy, ktoré už použila, ale ktoré neprichádzajú obyvateľstvu, ktoré ho potrebuje. Európska komisia by mala začať s nezávislou um, analýzou a inšpekciou, aby e, bez s politikou nezasahovania, ale aby sa rešpektovala demokracia a aby boli podporovaní aj predstaviteľi občianskej spoločnosti. Ďakujem za pozornosť. A teraz na 1,5 minúty pán Galer. Ďakujem vám, pane predsedo. Meine Damen und Herren. Dámy a páni, eh, podľa môjho názoru, ak hodnotíme politickú situáciu v Mali, tak určite sa zhodneme v názore, eh, že ten najnovší vývoj sa uberá správnym smerom a hlavné mesto a jeho bezprostredné okolie. E, tam je situácia iná ako vo zvyšku Mali. Ja skutočne vítam tú skutočnosť, že EÚ robí to, v čom je EÚ dobré, že sme prislúbili humanitárnu pomoc a k, tejto, a k realizácii tejto pomoci čo najskôr dvojde. Treba e, využiť e, E, čas e, e, na to, aby sme podporili ECOVAS, aby sa zhostilo svojej úlohy. Máme skutočne viacero príkladov dobrej súčinnosti s ekonomickým spoločenstvom štátov Západnej Afriky, teda ECOVAS takže západná Sahara, Mauretánia, Čad, Sudán, takisto na e, juhu Líbie e, a vlastne v celom tomto regióne dochádza k k prebúdzaniu e, štátnosti. Musíme ale zároveň chápať, že tie štátne inštitúcie tam nie sú veľmi prezentné, je tam akýsi vakuum a export ľahkých zbraní E, vlastne e, to musí byť pozastavené, pretože e, tie sa dostávajú do rúk tých, ktorí destabilizujú tú situáciu. Ďakujem pekne, pán Galer. A teraz dve minúty. De Kaiser. Ďakujem, pán predsedajúci. Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že situácia v Mali je tragická. Ja by som sa len vrátila k takému nepríjemnému pocitu, ako sa povedalo, vedeli sme, že k tomu dojde, však to je vlastne kronika vopred oznámenej smrti. E, pán Galer a ja, iní kolegovia sme hovorili aj v AKT, sme už mesiace počuli od libyskej intervencie skutočne vykriky našich malikských kolegov, ktorí nás upozorňovali na to, že v Mali sa naozaj niečo stane. A v predvečer vojenského puču a prevratu. Náš kolega Asari skutočne vybuchol bez nádej a v zúfalstve, že musíte nám pomôcť. A potom tu padne otázka, ako môžeme niečo urobiť, keď sa to teraz nič neurobilo. Máme sahelskú stratégiu, poznáme udalosti, vieme a vedeli sme, že sa niečo stane. A dobre, tak teraz síce dobre hovoríme, že áno, budeme sa snažiť podporovať e, zmierovací proces, budeme sa snažiť podporiť e, dočasnú vládu, aby e, robila také aktivity, ktoré budú pomáhať rozvoju tých chudobných oblastí, ale nemohli sme to už urobiť skôr, keď sme vedeli, že je to skutočne taký súdok pušného prachu. Všetci sme vedeli, že sa to stane Všetky tieto problémy, tak ako sa tu vymenovalo správne, to povedala pani Veržiat, bol to problém, ktorý sa pripravoval a je potrebné, aby sme ho chytili poriadne pod krk a vyriešili. Ďakujem za vaše vystúpenie. A teraz na jednu minútu pán Rinaldi. Ďakujem, pán predsedajúci, pani vysoká predstaviteľka. Nemáme dobré správy z Afriky a veľmi zlé informácie krajina, ktorá v posledných rokoch bola úspešná v demokracii, ale teraz sú tam únosy, je tam riziko odtrhnutia severu, um, fundamentalistické hrozby, aplikácia šary a tak ďalej a tiež humanistická tragédia a ďalších 5 problémov, ktoré môžu kontaminovať celú oblasť. Mali je vedľajšou obeťou konfliktu, ktorý bol uh, v Líbii a mm, aj politické orgány a politické triedy mali na to poukazovali. Súviselo to teda s Libiou, tak ako to povedali už predtým. Pokiaľ ide o naše uznesenie, žiadame stratégiu pre obdobie po Kadáfim pre celý región, aby sme mali e, politiky v oblasti bezpečnosti oveľa hĺbšie, aby sa išlo ďalej Nejde len o kontakty, treba viacej spolupracovať nielen s ECOWASom a s OSN, ale potrebujeme zabezpečiť aj potravinovú bezpečnosť a ďalšie konkrétne aktivity, pretože neskôr len veľmi ťažko nájdeme správne riešenie. Ďakujem a teraz na jednu minútu pán Alfonzi. Ďakujem, pán predsedajúci, pani podpredsednička. Tuarekský národ eh, je marginalizovaný na celom území tejto krajiny. Eh, na jeho území. Všetky záväzky, ktoré a sluby, ktoré boli prislúbené, sa nesplnili. Vyhlásenie na závad, e, bojuje za to, aby Tuaregovia mali svoje e, historické kultúrne práva. To všetko je legitimné, ale teroristické a islamistické hrozby v tejto oblasti plus vojenská prítomnosť ohrozujú tento národ. Bojujeme za to, aby oni mali právo na sebovočenie. Amazirské tradície tuarekského národu sú proti šarí, chcú oveľa tolerantnejší k postaveniu ženy napríklad. Tuaregovia by boli najlepšou obranou proti uh, integrizmu, Musíme prehlbiť spoluprácu s Tuaregmi, aby sme zabezpečili pokoj v tejto oblasti. Predávam slovo na 1,5 minúty. A teraz na 1,5 minúty pán Kelam. Uh, Pani vysoká predstaviteľka, dovolte mi povedať, že vám ďakujem za vaše jasné a presvedčivé vyhlásenie k situácii v Mali pretože vnútorný konflikt tam jasne ukazuje, uh, ak E, je krehká politická a ekonomická stabilita v západnej časti Afriky. Len pred 20 rokmi um, mali, um, bola zriadená ako demokratický viacstranný štát uh, a prezentovali novú ústavu. Od minulého mesiaca um, ústava je prerušená jej platnosť e, a a len pred 11 dňami samozvaný nástupnický štát Severnej Mali, ktorý má isté väzby s terorizmom um, po páde Kadafiho. Musíme najprv riešiť eh, humanitnú situáciu tam, pretože v súčasnosti sa odhaduje, že jedna desatina 15 miliónové obyvateľstvo Mali potrebuje naliehavo potravinovú pomoc. Po druhé, myslím, že potrebujeme tento prechod, túto prechodnú dohodu, ktorá našťastie bola dosiahnutá vďaka e, úsiliu štátov Západnej Afriky. Myslím, že e, toto je pokrok, pretože ak e, bude prijaté stanovisko, že nebudú akceptované alebo umožnené žiadne vojenské prevraty, stále je tu viera, že bude znovu nastolená demokracia. No, najdôležitejšie je získať prístup k priamej humanitnej pomoci aby sa zabranilo v tom, že táto situácia sa vyvinie v humanitnú katastrofu. A nyní na jednu minútu. Ďakujem teraz na minútu pani Karetu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani vysoká predstaviteľka. My všetci čakáme a dúfame, že stiahnutie vojakov ukončí E, túto nedemokratickú situáciu v Mali. Demisia prezidenta e, ukončila politickú krízu, ktorá po vojenskej diktatúre, ktorá skončila v 91. roku, tak táto krajina bola schopná ísť demokratickou cestou, ale žiaľ je tu nebezpečenstvo separácie a otrhnutia severu krajiny. Musíme žiadať od dočasných orgánov a vlády mali, aby sa vrátili k demokracii, aby zorganizovali voľby, ale musíme aj upozorniť na aktivity extrémistov, ktorí jednostranne vyhlásili nezávislosť regiónu, ktorý je na pokraji humanitárnej katastrofy. Nemôžeme nereagovať na takúto obrovskú katastrofálnu situáciu, pretože my nechceme, aby Mali bolo kontrolované extrémistami. Takýmto spôsobom nemôžeme podporovať arabskú jar. A teraz pán Fisas na 1,5 minúty. Ďakujem. Tragédia v Mali. Je to kronika vopred ohlásenej smrti. Pred rokom som mal tú čest, že som bol šéfom volebnej misie v Nigeri a nigerské orgány vedeli veľmi dobre, o čom hovorili tých málo veľvyslancov, ktorí je tam na mieste upozornili európske vlády na hrozné dôsledky ktoré by mal pre celý Sahel návrat Tuaregov, ktorí boli súčasťou žoldnierov Kadafiovskej armády, ktorí by sa pridali eh, ku svojim spolubojovníkom a upozornili na infiltráciu alchymii v Líbii. Ja vítam vaše opatrenia, pani Aštonová Presahel, ale tieto opatrenia treba prijať okamžite, naliehavo a rýchlo, pretože inak tu budeme mať veľmi vážny problém a veľmi skoro väčšina týchto krajín bude v rukách integristov a to všetko na hraniciach Európy. A ešte by som rád pripomenul a spomenul všetky osoby, ktoré sú unesené integristami v Mali a žiadam, aby sa použili všetky dostupné prostriedky na ich skoré oslobodenie. Ďakujem za posledné vystúpenie a teraz dovolím postup vždy aj. Mám jedného prihláseného, pána Ferreiru, nech sa páči. Obrigado, prezident. Už desenvolvimentos no Mali. Ďakujem pekne. Udalosti v Mali stiažili humanitárnu situáciu, ktorá už bola tak veľmi zložitá. Došlo k nedostatku potravín, 3 milióny osôb nemajú čo jesť, 200 tisíc utečencov, presídlencov, veľa osôb v kritickej situácii na hraniciach s Nigerom a Mauritániou. Tieto udalosti musíme vidieť v súvislosti s vojenskou agresiou E, to v Líbii. Musíme podporiť Africkú úniu aj organizáciu západných afrických štátov, aby sme bez zasahovania do vnútorných záležitostí dosiahli mierové riešenie tohto konfliktu a aby sa aj rešpektovali záujmy mali. Kríza v tejto krajine, korene tejto krízy vychádzajú z rôznych dôvodov, nedostatok potravy, nedostatok služieb, zdravotníctva, školstva a rozvojová pomoc musí zohrávať veľkú úlohu. To bol posledný rečník z plena a teraz záverom dám slovo pani baronke Aštonovej, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí vystúpili a vyjadrili sa k aktuálnej situácii v Mali. Ako ste sami konštatovali, je na mieste, aby EÚ e, sa angažovalo v tejto otázky. Máme záujem o bezpečnosť a stabilitu e, e, celého regiónu Sahelu. My podporujeme činnosť ECOVASu a s týmito e, členskými štátmi ECOVASu sme stále v kontakte a takisto sme boli v kontakte s prezidentom Kvatarom, ktorý nedávno mal problémy e, na pobreží e, Slonoviny a on predseda ECOVASu a presadzujú líniu podpory Mali podporu mali. E, samozrejme, zaoberáme sa situáciou na severu a my podporujeme teritoriálnu integritu Mali. My sme v kontakte s ECOVASom v súvislosti s viacerými e, aspektami. Chceme skutočne kolektívnym spôsobom pomôcť novej e, vláde, aby nastolila poriadok. E, a čo sa týka civilnej misie CSDP v regióne, o ktorej nedávno rozhodla rada, určite toto prinieslie nové e, poznanie. E, obzvlášť nás veľmi trápia veľké počty ľudí, ktorí vlastne utekajú zo severnej oblasti a to za situácie, ktorá predstavuje obrovskú potravinovú krízu. My chceme e, samozrejme poskytnúť humanitárnu pomoc, ale zároveň samozrejme dbáme aj o fyzickú bezpečnosť humanitárnych pracovníkov, ktorí máme v teréne. Ďakujem vám za viac vyjadrenú podporu. E, týmto sme ukončili rozpravu k tejto téme a v piatok o 12. sa bude na túto tému hlasovať. Dámy a páni, teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu.